Colleagues, one minute past. Dámy páni, minúta po tretej začneme schôdzu Inta. Vítajte. Vítam všetkých na v rámci teda tohto nového funkčného obdobia parlamentu a na tomto krásnom, silnom výbore, výbore pre medzinárodný obchod. Všetci máte program? návrh programu. Prvý bod samozrejme je schválenie programu schôdze. Ak nie sú námietky, navrhujem, aby sme program schválili. Sú nejaké námietky? Nie. Tým pádom je program schválený. Bod 2. Ako zvyčajne schválime zápisnicu zo schôdzi po novej schôdzi, ak nie sú námietky. Navrhujem, aby sme teda schválili zápisnicu e, zo schôdze z 10. júla a z 23. júla. Po tejto schôdzi, pokiaľ nebudú nejaké namietky, súhlasíte? V poriadku. Bod 3. Stretli sme sa na úrovni koordinátorov 18. júla, kde sme prediskutovali veľa bodov, ktoré sú relevantné z pohľadu postupov nášho výboru. A zápisnica z tejto schôdze, ako aj rozhodnutia koordinátorov, máte v podkladoch. A rovnaký postup ako v prípade aj zápisnice aj tu, pokiaľ nebudú predložené námietky do konca tejto schôdze, tak zápisnica zo schôdze koordinátorov bude považovaná za schválenú. Bod 4. Oznámenia predsedajúceho. Tentokrát veľmi stručne. Prvé oznámenie. Táto schôdza je streamovaná na webe. Máme teda veľa e, návštevníkov, veľa tých, ktorí nás sledujú po celom svete. Vítame ľudí od Lisabonu až po Linebrich, od Talinu až po Tesaloniki. A opatrne upozornenie aj smerom na vás, pretože všetci mimo parlamentu vidia, čo robíte, čo tu prebieha. Po druhé, samozrejme, máme aj tlmočenie. A aby tlmočníci mali možnosť tlmočiť vaše vystúpenia dôsledným spôsobom, tak hovorte jasne, jednoznačne, zrozumiteľne, tak aby bolo potom tlmočenie možné, aby to bolo jednoduchšie, pokiaľ ide o vaše vystúpenia. Toto sú dve drobné oznámenia v rámci bodu číslo 4. A teraz prejdeme na bod číslo 5. Všeobecný rozpočet Európskej únie na nadchádzajúci rok. My ako výbor INTA budeme teraz diskutovať o našich vstupoch do rozpočtu na budúci rok. Koordinátori rozhodli, že nebudeme vypracovať plnohodnotnú správu, ale zašleme len list z úrovne výboru na výbor pre rozpočet a predložíme isté pozmeňujúce návrhy k rozpočtu. V rámci diskusie s politickými skupinami boli predložené len 4 pozmeňujúce návrhy. Tri z nich e, sú v mojom autorstve posilnenie právomoci alebo schopnosti Európskej parlamenty, parlamentu skrze podporu pre semináre na budovanie kapacít, pokiaľ ide o VTO. Dúfam, že politické skupiny a poslanci sa s tým totožnia, nebude to kontroverzné, pokiaľ ide o návrh listu. Ja som ten návrh vypracoval a politické skupiny k tomu dali svoje pripomienky k tomuto východisku a my sme potom predložili nejaký kompromis. Predpokladám, že sme zohľadnili záujmy všetkých politických skupín a že sú premietnuté do návrhu. Samozrejme, Očakávam vaše pripomienky. Ak budú nejaké dodatočné pozmeňujúce návrhy, tak eh, budeme musieť nájsť spôsob, ako ich nám zapracovať. Toľko môj krátky úvod. Kto by chcel vystúpiť, pokiaľ ide o list a pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy? Nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. From... Ďakujem, pán predseda. Za EPP môžeme podporiť list v tejto podobe. Všetky tie naše pripomienky a drobné pozmeňujúce návrhy boli zohľadnené s istými kompromismi. Chcel by som sa poďakovať pánovi Lagerovi, všetkým kolegom, s ktorými sme spolupracovali počas leta. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, podporujeme prvé tri. Pokiaľ ide o štvrtý a posledný pozmeňujúci návrh od Šuca, Mohli by sme aj podporiť aj tento pozmeňujúci návrh v prípade, že by akceptoval predkladateľ zníženie záväzkov alebo viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s tým, čo navrhla komisia. Ďakujem pekne. Pán Burža. Ďakujem pekne, pán predseda. Skupina EKR e, môže podporiť e, kompromisný text stanoviska vo forme listu. Každopádne by som chcel upriamiť vašu pozornosť Eh, možným negatívnym výsledkom a dôsledkom tvrdého Brexitu, mohlo by sa stať, že tie udalosti, ktoré nastanú, nás donútia prijať rozpočtové opatrenia pre implementáciu scenáru bez dohody voči Spojenému kráľovstvu. Je veľa štúdií, ktoré poukazujú na to, že negatívny dopad na prosperitu, na pracovné miesta je obrovský. Rád by som teda upriamil pozornosť na možnú nevyhnutnosť zohľadniť v budúcnosti eh, v rámci viacročného finančného rámca aj negatívne sociálne a ekonomické dopady tvrdého Brexitu. Eh, ďakujem pekne, eh, máte pravdu. Som presvedčený, že v prípade, že takáto nepravdová situácia nastane, že dojde k tvrdému Brexitu, tak samozrejme musíme potom revidovať rozpočet. Nikto ďalší sa nehlasí? Predsa? Nech sa páči. E, ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o pripomienku EPP ohľadom nášho návrhu k tým číslam, mali by sme e, počúvať komisiu, čo je možné. A potom z tohto pohľadu by sme mohli diskutovať o tom objeme peňazí, ale naozaj mali by sme tej poradnej skupine dať šancu prehlbiť, zvýšiť dialog a komunikáciu s občianskou spoločnosťou e, na oboch stranách akékoľvek obchodnej dohody, e, konkrétne alebo hlavne predovšetkým v oblasti implementácie, implementačnej fáze, kde je tých 5 rokov a zistili sme aj v prípade dohovoru z Kotonu, že je tu isté nábehové obdobie a že keď je nedostatok podpory zo strany európskych krajín, tak to cítiť. Je nevyhnutné rozpracovať takúto myšlienku, implementovať takúto dohodu, pokiaľ ide o list. Troška ľutujem, že naše pripomienky ohľadom prvého a druhého bodu neboli vami osvojené. Ste si neosvojili, pán predseda. Chceli sme sa vyhnúť situácii, kde vytvoríme väzbu medzi celosvetovými diskusiami v rámci Európskej únie všetky členské štáty. A takisto ide o závislosti na tých environmentálnych aspektoch, na aspektoch zamestnanosti a obchodných politík. Čiže prvá vec, ktorú by sme chceli v tom našom znení, chceli by sme zdôrazniť, že hovoríme o dvoch stránkach. Uzavretie dohody a implementácia dohody a po druhé, že samozrejme medzinárodné konferencie, uznesenia, ktoré sú príjmané na úrovni valného zhromaždenia OSN inými medzinárodnými organizáciami by mali byť našim stredobodom našej pozornosti, hlavne výzvy na rozvoj zo strany OSN. Áno, v poriadku, akceptujem ten pohľad, ale je príliš neskoro, obávam sa na zmenu. Teraz komisia. Pani Sofia Munies z DigiTrade, Head of Unit Resources and Strategic Planning. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám všetkým za to, že ste vypracovali takýto, vybrali takýto list na výbor pre rozpočet, ktorý obsahuje všetky naše priority z pohľadu obchodnej politiky, ktorej podporu chceme zabezpečiť aj v návrhu rozpočtu na rok 2020 pokiaľ ide o poslednú otázku, ktorá sa týkala podpory implementácie a kapitol v rámci našich rozhovorov, ktoré sa týkajú rozvoja obchodu, to je oblasť, ako viete, ktorú podporujeme naďalej. Ju podporujeme nielen operačným rozpočtom v rámci generálneho riaditeľstva, ale využívame iné nástroje vonkajších vzťahov, ako je napríklad nástroj partnerstva. Máme v úmysle naďalej pokračovať vo financovaní a podporovať možnosť pre občianskú spoločnosť a ob, zástupcov občianskej spoločnosti zúčastňovať sa domácich poradných skupín advisory groups, ako aj v iných štruktúrach z pohľadu implementácie kapitol pre spoločný rozvoj, udržateľný rozvoj takýmito prostriedkami, ako som povedala. Z časti to podporujeme v rámci operačného rozpočtu, ale veľká väčšina teraz tečie v rámci projektov, ktoré sú financované v rámci partnerstva, nástroja partnerstva. To je ten uhol pohľadu, ktorý som už naznačil na predchádzajúcich schôdzach. Je dôležité z pohľadu obchodu pre EU, keď tento výbor bude odosielať list na výbor pre rozpočet, je dôležité, aby ste sa nesústredili len na naše operačné linky, na implementáciu rozpočtu, ale na financovanie, ktoré môžeme získať v rámci nástroja pre partnerstvo ktorý nám umožňuje zacieliť mnohé z vašich, ako aj našich priorit. Pokiaľ ide o zvyšok, myslím si, že list je dobrý v tom, že pokrýva priority generálneho riaditeľstva pre obchod, kde máme relatívne malý operatívny, teda operačný rozpočet, e, v rámci ktorého sa budeme ďalej sústrediť na aktivity na nadväzanie kontaktov alebo outreach, ale takisto na rozpracovanie IT nástrojov, ktoré máme za týmto účelom podpora marketingových aktivít, presadzovanie e, zo širšia, širšom kontexte nielen implementácia dohody, ale aj uplatňovalo presadzovanie na úrovni VTO a všetky tie aktivity, ktoré sme podporovali doposiaľ, vrátanie opäť dialogu s občianskou spoločnosťou. Ďakujem. A konkrétne k pozmeňujúcemu návrhu 4 e, objem prostriedkov stačí to tak, ako je to vo vašom návrhu, alebo sa vám pozdávajú tie čísla, ktoré boli predložené? Myslím si, že náš návrh bol ten, ktorý sme zaslali, zaslali generálnemu riaditeľstvu pre rozpočet a to bol aj návrh, ktorý ste vy dostali. Ako som povedala, tieto aktivity v našom prípade sú financované v rámci iného rozpočtovej položky, pretože sú financované z nástroja pre partnerstvo. My sami teda sa nevieme vyjadriť tomuto jednoznačne, v tom zmysle, že to podporíme, respektíve nie. Náš návrh naďalej na, na zostáva ten, ktorý sme predložili DG Budget, ale ak ten e, výbor pre rozpočet rozhodne, že toto je priorita, a ak by sme mali e, navýšiť prostriedky pre túto oblasť, tak budeme si musieť ozrejmiť, ako potom predkladať projekty alebo riešiť ich v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Tomu človek, ako to vidíš, pokiaľ ide o objem prostriedkov. Ďakujem, pán predseda. Potom navrhujem, aby e, polovica tej sumy tam bola, čo sme navrhli, keby sa vedeli pridať EPP. Lebo potrebujeme takéto navýšenie. Mali sme už tú diskusiu ohľadom nástroja partnerstva. Tu bola tá obava, že pre isté ciele a výhľady, perspektívy, ktoré máme v rámci výboru INTA, že v rámci celkového prerozdelenia už nebudú prostriedky. A tým pádom sú vylúčené z toho tie domáce poradné skupiny. Z pohľadu logiky uvažujeme rovnako ako komisia v tejto veci. Musíme mať ale istý objem prostriedkov, ktoré naozaj e, budú podporovať indikatívne riešenie týchto domácich poradných skupín. Preto nástojím na tom, aby sme tú sumu navýšili ale ja reflektujem na ten návrh EPP, že by vedeli sa pridať k tomu nášmu návrhu v prípade, že sa bude redukovať tá suma na polovicu. Áno, aj ja to tak vnímam v zásade, že komisia neodmieta navýšenie, ale ten návrh je v zmysle zredukovania na polovicu. Aký je názor EPP? EPP chce, aby to bolo v súlade s tým, čo navrhuje komisia, aby sa to nezvyšovalo. Sú iné návrhy, názory? Nikto sa nehlási, takže musíme hlasovať. Emet zajtra spraví ústny pozmeňujúci návrh pred hlasovaním v zmysle redukcie toho navýšenia a potom budeme hlasovať. Dobre. Hlasovanie bude zajtra o 10. V poriadku, prejdeme na bod číslo 6. A to je časť za zatvorenými dverami, bod, ktorý sa odohral za zatvorenými dverami, ako aj bod 7. Preto by som chcel poprosiť e, všetkých, ktorí nemajú právo byť eh, v tejto časti schôdze za zatvorenými dverami, aby opustili